VCB máme čerstvo krov, žiadne e, verejné výdavky. Ako po, ale nehovorí sa o tom, ako podporiť rast v eurozóne, ako prestane ECB financovať e, neekologické aktivity, ako môžeme podporiť e, rodovú rovnováhu v rozhodovacích gremiach ECB. Každá nová práca samozrejme začína s istým kreditom a trikom je neprísť o ňo. Preto vás vyzývam, pani Lagarde, aby ste urobili skutočný pokrok. ECB musí eh, uplatniť eh, európsku taxonómiu. Okrem toho by ste mali povzbudiť vlády, aby zásadne investovali do udržateľnosti, aby eh, ťažili z nízkych úrokových sadzieb a tým pádom obnovili potenciál menovej politiky. Ak budete pokračovať po tejto ceste, nemám pochybnosti o tom, že e, centrálni bankári budú tancovať tak, ako budete pískať. Ďakujem pekne. Pani Agnes Evran. Merci. Ďakujem. Pán predsedajúci, pani predseda, predsednička, pán komisár, e, výročná správa o ECB 2018, ktorú budeme schvalovať zajtra na pléne, je prvý dokument, ktorý vám predkladáme v mene Európskeho parlamentu. Ja dúfam, že naše odporúčania budú základom e, pre dialog s našim výborom pre menové a ekonomické záležitosti. E, my e, sme sa najmä sústredili na výzvy, ktoré stoja pred ekonomikou v budúcich rokoch. V januári ste na Medzinárodnom svetovom fóre spomenuli e, odolnosť Európy a svetové rizika na rok 2020. E, takisto ste povedali, že e, veľký kybernetický útok by mal fatálne dôsledky na európsku ekonomiku. Preto je dôležité obnoviť e, európsku spoluprácu aj medzinárodnú v tejto oblasti. Musíme vyvinúť e, koordinované úsilie na to, aby sme mohli čeliť riziku, ktoré prináša digitálna transformácia. Rizika, e, ktorým čelíme, to je prvá etapa. E, ďalším, ďalšou etapou je akcia. My musíme reštrukturovať finančné trhy, presadzovať spoluprácu medzi bankami v eurozóne. Ja viem, pani Lagardová, že môžem rátať s vašou pevnosťou a s vašou odovzdanosťou tejto veci. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Teraz pristúpime k spontánnej rozprave. Máme tu 14 uvedených osôb. Môžem dať slovo deviatim. A začneme Kiocosom Georgiosom z Grécka. Ďakujem. V prvom rade by som chcela chcel poblahoželovať pánovi Mavridisovi k vynikajúcej správe. S radosťou som s ním spolupracovala. Chcem zaželať pani Lagardovej, aby mala významné vystúpenia. Ešte dôležitejšie ako pán Draghi. A mám ešte dve otázky v, pri tomto bombardovaní otázkami. Poprvé, E, grécky bankový systém. E, od roku 2018 sa situácia zlepšila, ale ja by som sa chcel spýtať na niektoré veci, e, ako máme e, pokračovať dopredu a čo je najdôležitejšie. A potom ešte také všeobecnejšie otázky, ktoré tu už e, aj iní spomenuli. Aby sme prešli na zelený prechod, potrebujeme dodatočné investície. A ako hovoril pán Draghi v roku 2018, ale aj vo všeobecnosti, musíme zlepšiť kredity na to, aby sa zlepšila ich kvalita a aby to podnietilo a stimulovalo investície. Možno k tomu niečo budete mať čo povedať. Ďakujem, pani Marquez. Pani Marquez? Margarida Marquez? Micro, please. E, gratulujem ti, Mavridis, k správe. Ďakujem pani Lagardová. Všetci vieme, že potrebujeme významný pokrok v bankovej únii a v kapitálovom trhu. Aj dnes, e, ten, dodnes bol tento e, pokrok pomalý. Tretí pilier bankovej únie ešte nie je vôbec dokončený. Po Posilnená úloha Európy potrebuje predovšetkým politickú vôľu. Je potrebné podporovať e, menovú e, politiku takými nástrojmi, ktoré, by mohli, ktoré budú reagovať na exogénne šoky. ECB potrebuje zohrávať základnú úlohu v tejto debate. A keďže potrebuje túto základnú úlohu, tak ju potrebujeme aj v boji proti klimatickým zmenám. Je potrebné spolupracovať s ostatnými európskymi inštitúciami a partnermi, aby sa posilnila úloha eura ako rezervnej meny, najmä v medzinárodnom kontexte, kde je prítomný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pekarinen. Ten tu nie je. Pán Kereja. Uh, thank you. Uh, just to say... Ďakujem. Chcel som povedať uh, pani Lagarde. Otázka paktu sa pritiera sú a reštriktívna prax uh, v európskych ekonomikách a ich uh, schopnosť investovať. A už úplne bežný fiskálny stimul si teda vyžaduje e, tieto investície a e, komisia e, robí teda revíziu paktu stabilitu a rastu výsledky budú v budúcnosti. A otázka je, či ECB e nebude zohrať nejakú oficiálnu úlohu pri e, tejto revízii, pretože treba akceptovať, že ak chceme vytvoriť dynamickú európsku ekonomiku, tak si myslím, že pakt stability a rastu je príliš reštriktívny, e, pokiaľ ide o schopnosť vlád investovať do ekonomických aspektov v celej eurozóne a tiež by som vás chcel vyzvať, aby ste sa pozreli na írske banky a úrokové sadzby, ktoré si účtujú za hypotéky a pre malé a stredné firmy. Majú na pamäti, že sme v eurozóne a naše banky účtujú dvoj až trojnásobok e, úrokových sadzieb, než platí e, ostatná Európa v oblasti hypoték a e, úverov pre malé a stredné podniky. Ďakujem. Pán Joao Ferreira. Ďakujem, vážený pán predseda. Ako to už bolo povedané, tie predlžené nekonvenčné monetárne opatrenia nepodnietili ekonomické urýchlenie Nevieme, kedy príde ďalšia kríza, ale vieme, že e, ekonomiky na periférii eurozóny budú také nechránené ako v minulosti. A to budú, e, keď sa vyčerpajú možnosti nekonvenčných metód, tak bude táto okrajová časť ešte viac vystavená zraniteľnosti. A politické opatrenia, najmä na rozpočtovej úrovni, ktoré, e, ktoré brzdia investície a rozvoj, a, ako aj sociálne a verejné služby, e, tomu napomáhajú. A to všetko e, vedie k, op- k, re- k tomu, aby sme zrevidovali a posilnili pakt rastu a pra- pakt rastu. Ďakujem. verso un'unione economica e monetaria più solida e piena di questioni. Dámy a páni, vážení kolegovia, ešte stále e, máme mnohé témy v bankovej oblasti, ktoré dúfam, že sa v priebehu času vyriešia počas krízy. Tu boli reformy, ktoré boli potom zastavené. Mám jednu otázku k tomu, ako posilniť ECB ako garanciu e, vkladov ešte stále nebola doriešená. Berieme do úvahy zraniteľnosť eurozóny a e, to je, e, odhadnúť rizika, to je dôležité, aby sme mohli garantovať euro. Ako môžeme zredukovať túto finančnú, túto finančnú závislosť a ako e, pokročiť dopredu. My sa nemôžeme snažiť redukovať riziko e, spôsobom, ako to robíme, pretože e, to ešte viac oslabí európsky menový systém. Cena, ktorú potom budeme musieť zaplatiť za takéto opatrenia, bude hrozné. Pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade som rád, že tu vidím pani Lagarde Blahoželám k jej vymenovaniu. A treba zavlážať jej aj predchodcovi pánovi Drangimu, že udržali euro e, v stabilnej pozícii. Chcem sa opýtať jednu konkrétnu otázku. Vy sme v mali v voľbe. Jedna z najväčších tém sa týkala práve bývania. Pán Ken tu už hovoril o úrokových sadzbách, ale nejde iba o, o úrokové sadzby, ale ide aj o pravidlá e, uverovania. Máme teraz situáciu, e, že ľudia, ktorí sú veľmi dobre vzdelaní, majú veľmi dobrú prácu a nemôžu si dovoliť kúpiť bývanie. Um, súvisí to samozrejme aj s e, ponukou bývania, ale uh, aj keď teda je bývanie k dispozícii, um, ľudia mnohí žijú s rodičmi, pretože aj keď majú dobre vzdelanie, majú dobrú prácu, sú dobre platení, nemôžu si dovoliť kúpiť bývanie vzhľadom na pravidlá, ktoré naše banky uplatňujú. Vedeli by ste možno poskytnúť nejaký priestor, manevrovací priestor v tejto e, súvislosti, aby to, čo kedysi bolo normou, sa dalo opäť uplatňovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Ruiz Teveza. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem pani predsedníčka Lagarde, podpredseda Dombrovský. V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju podporu vynikajúcej správe Kostasa Mavridesa zo socialistickej skupiny. Myslím si, že je veľmi kompletná, obsahuje všetky zásadné prvky. Možno, že taký dodatočný prvok v rámci línie, ktorú naznačil už aj hovorca socialistov pán Fernández nové nástroje. iba e, s tými nástrojmi, ktoré máme, teda e, nás, e, bude veľmi ťažké dosia, dosiahnuť tento cieľ. Potrebujeme fiškálne nástroje, ale inflačný cieľ ECB je nepodmienečný a musí nepodmienečne a bezpodmienečne plniť svoj mandát. A tento nástroj by možno mohol byť priamým e, e, prostriedkom, ako podporiť spotrebu a rozvoj, ale menej ako 2%. Ďakujem. Ďakujem. Týmto končíme e, spontánnu rozpravu a poprosím podpredsedu komisie pána Dombrovskisa, aby predniesol svoje záverečné vystúpenie. Pán predsedajúci, vážená pani predsednička, poslankyňa poslanci, táto rozpráva ukázala, že je tu veľká konvergencia názorov vo väčšine aspektov tejto správy a ja veľmi rád som, že vidím, že sa tu e, v týchto troch inštitúciách črtá také spoločné vnímanie. Na záver sa chcem ešte vyjadriť e, k e, tej revizii komisie Hovorili sme tu o digitálnej mene ECB, digitálnych peniazoch e, a že to treba predne monitorovať. Komisia a ECB analýzujú potenciálne prínosy a výzvy súvisiace s týmito témami. Je potrebná ďalšia práca, ale tieto príklady ukazujú, že tri inštitúcie, vrátane teda Európskeho parlamentu, dokážu plodne spolupracovať e, vzhľadom na svoje špecifické úlohy. Takže počítame s vašou e, neustálou podporou e, na dosiahnutie udržateľného rastu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz poprosím pani e, prezidentku Európskej centrálnej banky Christine Lagarde, aby sa ujala slova a zároveň chcem poďakovať za prijatie členov hospodárskeho menového výboru vo Francúzsku včera. Nech sa páči, máte slovo. Should I press? It's working. It is working. Okay. Well, Mr. President... Pán predsedajúci, poslankyňa poslanci, Nevedela som, že treba stáť, keď e, človek vystupuje v pléne, takže sa ospravedlňujem za prvýkrát. E, samozrejme, budem dodržiavať toto pravidlo, ktoré medzi sebou máte. V prvom rade vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za dialog, ktorý sme dnes mali. Je veľkou súčasťou toho, čo my v ECB a vôbec v eurosystéme chceme dosiahnuť, pokiaľ ide o verejnú mienku, občianskú spoločnosť, zástupcov občianskej spoločnosti, ale čo je dôležitejšie je e, teda e, to, čo chceme dosiahnuť voči vám, zásobcom európskych e, občanov, priamo volených. Je to samozrejme súčasťou našej zodpovednosti voči vám, a ktorú máme prostredníctvom vás aj voči občanom Európy. Urobili sme za posledných pár mesiacov niekoľko zmien, ale určite jedna z tých, na ktorú sa najviac teším, je, e, že budeme implementovať pri strategickej revízii e, to, čo sme schválili teda minulý mesiac, a teda, že je potrebný neustály dialog, nazývame to teda ten outreach, teda prostredníctvom vás chceme byť v kontakte s občanmi Európy. Za to vám teda veľmi pekne ďakujem. Chcela som sa v podstate dotknúť len niekoľkých bodov našo, našej strategickej revízie, aby som zareagovala na niektoré z vašich pripomienok. Niektorí z vás ste spomínali menovú politiku a súčasné zložky nástrojov, ktoré používame na implementovanie našej eh, menovej politiky od roku 2014. Tí, ktorí tvrdia, že táto menová politika mm, a najmä nekonvenčné nástroje, že boli kontraproduktívne. Ja by som chcela vám mm, veľmi že aby ste sa pozreli na ten dosah, ktorý mali tie nekonečné nástroje v ekonomike, ako vlastne zvýšili rast a pomohli našim ekonomikám v celej Európe, v eurozóne aby sa im darilo lepšie, než eh, by sa im darilo bez eh, tých nekonvenčných nástrojov. Samozrejme, je veľmi ťažké veľmi obozretne to kvantifikovať alebo presne kvantifikovať, koľko rastu eh, to prinieslo v eurozóne, ale naše modely indikujú, že ten rast bol možno o nejaké 2,5 3% vyšší od uplatňovania týchto politík a takisto to prispelo k inflácii, ktorá, ako viete, odkedy vlastne euro bolo zavedené, odkedy sa v roku 2003 tá stratégia revidovala. Ehm, meria sa to všetko e, ohľadom e, e, inflácií, a od používania týchto nástrojov v roku 2014 sa nám podarilo trošku infláciu e, navýšiť. Určite by sa nám to bolo páčilo trošku viac, teda keby to bolo trošku viac. E, a, mm, tieto nástroje sa používali teda v súčinnosti s našou menovou politikou, ale inflácia sa teda zvýšila o faktor možno pol percentuálneho boda, čo nie je zlé vzhľadom na úroveň, na ktorej sa nachádzame. Tí, ktorí ste inak spomínali, že inflácia bola okolo 1%, chcem vám, chcem vám pripomenúť, že v januári bola inflácia približne 1,3 čo určite nie je cieľ, ktorý sme si stanovili, ale je to predsa len trošku viac než to 1 ktoré tu zaznelo. Takže tieto nekonvenčné nástroje, ktoré sme použili a tie nástroje, ktoré sme uplatnili, pomohli našej ekonomike, našim ekonomikám a naďalej pomáhajú. Keď sa pozriete na objem a počet nového financovania, ktoré sa v reálnej ekonomike naozaj uplatňuje, či už je to v korporátnom sektore alebo v domácnostiach, vidíme, financovanie, ktoré e, je veľmi nízko nákladové a ďakujem vám za to, že ste spomenuli tie írske banky a koľko si oni účtujú, aké úrokové sadzby uplatňujú. Na to sa určite pozrieme. No ale náklady financovania boli nízke a nižšie pre reálnu ekonomiku. A takisto pokiaľ ide o objem financovania v ekonomike, aj ten narástol a naďalej rastie. Určite ste nedávno zaznamenali, že e, sa to spomaluje, e, to kontinuum. Áno, pre korporátny sektor e, je to pomalšie tempo, ale nie pre domácnosti. A naďalej je to rast. Určite to malo pozitívny dopad na naše ekonomiky a v rámci našej strategické, našej strategické revízie sa pozrieme na to, do akej miery to bolo efektívne, ale určite sa pozrieme aj na to, ako ste tu mnohí spomínali, aké to má potenciálne vedľajšie účinky a kumulatívne vedľajšie účinky na občanov a ekonomiky. Takže to bude súčasťou našej revízie. No a potom chcem ešte e, v krátkosti vyzvihnúť e, pozriem sa na tie politické nástroje, ako ich budeme merať, ich prínosy, ako aj negatívne účinky. Teda chcem sa pozrieť ešte aj na e, zmenu klímy. Nikto nemôže žiadať od ECB, aby nahrádzala vlády v tom, čo majú robiť vlády, aké politiky by mali vo všeobecnosti uplatňovať. Ako bývalá výkonná riaditeľka MMF, eh, myslím si, že mm, si ani nemusíme pripomínať, že jedným z kľúčových nástrojov v oblasti zmeny klímy je eh, vlastne oceňovanie, alebo teda cena uhlíka. A to ani ECB, ani žiadna iná centrálna banka na svete jednoducho o tom nerozhoduje. Takže keď pôjdeme na tú našu strategickú revíziu, tak si stanovíme, kde a ako otázka zmeny klímy a boja proti zmene klímy môže ovplyvniť naše politiky, či už je to vo vzťahu k našej cenovej stabilite, či to náš, teda tento primárny cieľ, aký vplyv to má na, naš, má na náš primárny cieľ, alebo vo vzťahu k riadeniu rizika. Eh, za ktoré samozrejme zodpovedáme európskym občanom a vám, keď sa pozeráme na zloženie našich portfólií, ktoré teda spravujeme a či rizika sú riadne ocenené. A pokiaľ ide o zmenu klímy, riziko súvisiace s istými zábezpekami, ktoré v našom portfóliu máme, je, hm, či je to teda merané alebo nie. A v, tejto, v tomto ohľade teda zmena klímy bude jednou z vecí, ktoré zohľadníme Eh, spolu s tými tradičnejšími aspektmi, ktoré budeme merať. A to všetko bude v kontexte tej strategickej revízie, pán predsedajúci. A budeme pokračovať v tomto dialogu nielen s vami, ale aj s výborom Ekon. Eh, predseda Ekonu tu bol, boli tu mnohí členovia, respektíve sú tu mnohí členovia Ekonu. Budeme sa naďalej s vami, eh, budeme naďalej s vami komunikovať Ospravedlňujem sa tým, ktorí mali veľmi konkrétne otázky ku konkrétnym krajinám, ale navrhujem, aby sme si to prebrali bilaterálne, ak máte záujem o konkrétne eh, krajiny či banky. Ďakujem pekne. Merci, madame. Ďakujem a osobne a v záujme Európskej únie mm, a globálneho zájmu vám môžem zaželať naozaj len všetko najlepšie vo vašej práci. Tento bod programu uzavrie spravodajca Kostas Mavrides. Ďakujem pekne, pán predseda. nasnažím sa stručne. Dva body, ktoré ma zaujímajú. Pani Lagarde, dnes ste videli, že v Európskom parlamente sa naše názory rôznia. Pán Draghi, čo sa týka minulosti. Pán Draghi možno v minulosti teda nebol najdokonalejší, nebol dokonalý, ale bol, zasadzoval sa za to, aby zachránil eurozónu. A maximálne sa o to zasadzovala. Dovolím si povedať, že zachránila európsky projekt. A títo ľudia mu to nevedia odpustiť. Čo sa týka ale dneška, dnešnej situácii, správne ste povedali v tom úvodnom svojom stanovisku, že v zásade zdieľame rovnaký náhľad na to, aké problémy ležia pred nami. A dovolím si dodať, že aj pán Dobrovský a do istej miery Európska komisia tento názor zdieľajú. A preto si dovolím dodať, že tam chýbajú isté prvky. A myslím si, že tá hlavná výzva, ktorú máme teraz pred sebou, je európskym občanom splniť to, čo od nás očakávajú a to konkrétnymi spôsobom dokončiť Európsku bankovú úniu a ďalšie projekty, ktoré sú momentálne rozpracované. Preto je to na vás, vážená pani Legrand, aby sa ďalej realizovala konvergencia našich ekonomik. Ďakujem pekne, že ste dnes prišli. Srdečná vďaka. Týmto ukončujem túto časť našného programu. Hlasovanie prebehne zajtra a dostávame sa k ďalšiemu bodu dnešného programu a síce e, porušenie rozhodnutia rady o reštriktívnych opatreniach e, vzhľadom na situáciu vo Venezuele. Konkrétne neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na územie členského štátu EÚ. Za komisiu tu vítam pana Borela. Ďakujem. Vážený pán Borel, môžeme začať? Pán podpredseda tu vystupuje vo svojej funkcii menom, menom komisie aj rady, ako vyslanec komisia rady tu na pôde Európskeho parlamentu. Nech sa páči, ja dozdávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Čo sa týka o tejto nastalej situácii, tie reštriktívne opatrenia platia od roku 2017. Boli súčasťou snahy EÚ, aby podporila dôveryhodný proces, ktorý by viedol k mierovému riešeniu pri obnovovaní právneho štátu a demokracii vo Venezueli. K týmto opatreniam patril zákaz e, vstupu e, pre de, de, viceprezidenta Venezuely a ďalšie štyri osoby. 25. júna 2018 bol tento zoznam zverejnený členské štáty majú povinnosť učiniť tie opatrenia, aby zabránili vstupu alebo tranzitu tých osôb e, z tohoto zoznamu na územie štátov EÚ. Ako viete, existuje e, rozdielne kompetencií v rámci EÚ, čo sa týka sankcií. Poprvé, členské štáty sú zodpovedné vo všetkých prípadoch za implementáciu a overovanie sankcií, ktoré uvalila EÚ v rámci vlastnej jurisdikcie. Členské štáty, opakujem, sú zodpovedné vo všetkých prípadoch za uplatňovanie, implementáciu a overovanie sankcií, ktoré prijala Európska únia. Z toho vyplýva, že ak dôjde k podozreniu z porušenia takéhoto pravidla, napríklad e, zmrazenia aktív, prípadne osoba, ktorá má zákaz e, sa sem dostane, tak členské e, je povinnosť preskúmať a vyšetriť, či členské štáty naozaj takto porušili svoju povinnosť. Čo sa týka dohľadu implementácie nad sankciami, komisia má také monitorovacie pravidlo, ktoré teda sleduje aplikáciu toho, tejto implementácie týchto pravidel. V tomto prípade, čo sa týka zmrazenia aktív a sektorálnych opatrení, ale E, toto pravidlo neplatí na embargo zbraní a cestovanie súkromných osôb. Môžeme tu diskutovať o politickej vhodnosti či nevhodnosti toho, či členské štáty túto kompetenciu prenesú na EU alebo nie, ale to by e, znamenalo zmeniť Lisabonskú zmluvu. V aktuálnej situácii je tá situácia, v aktuálnej situácii je to jasné. Komisia nemôže iniciovať uh, proces za porušenie týchto, týchto pravidel. Pretože ten neoprávnený vstup osoby zahrnutej do znamu sankcií je iba naozaj vyplýva z rozhodnutia rady. Došlo k porušeniu rozhodnutia rady a preto je to teda právo EÚ a komisia v tomto prípade nehrá žiadnu rolu pri, pri sledovaní monitoringu implementácie a nemôže rozbehnúť toto uh, tento postup pre porušenie. Ďalej, ja som zodpovedný za zabezpečenie konzistencie pri e, uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej politiky. A v tomto kontexte Európsky, Európska akčná služba sa, by sa mala priamo spojiť s členskými štátmi v prípade, že došlo k tomuto porušeniu, tak aby sa zabezpečilo, a, zabezpečilo uplatňovanie týchto sankcií v danej konkrétnej krajine. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Borel Fontel. Začíname s rozpravou. Slovo má pani kolegyňa Monsera. Nech sa páči, minúta a polie vaša. Vážený pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Venezuela a venezuelská politika e, ide proti všetkým. To nie sú moje slova, ale to sú slova Pedra Sancheza, predsedu španielskej vlády, ktoré predniesol v roku 2016. Teraz už vieme, že to nebola kritika. Dnes Iglesias je jeho e, podpredsedom vlády a e, čavistická politika ide na jeho obraz. Sanchez je ten, kto otvoril v Európe dvere čávizmu pretože e, socialista Avalo sa stretol s prezidentkou, e, s ministerkou Madurovou na, európskom, na európskej pôde a porušil e, sankcie E, proti tomuto totalitárnemu režimu, ktorý porušuje ľudské práva. Sanchez klame, akákoľvek nová verzia o stretnutí ešte posilní e, klamstvo. Stratil všetku dôveru a európske inštitúcie by mali preskúmať pravdu. E, Venezuelčania sú bratským národom pre Španielov a sú teraz riadení despotom Madurom pre milióny venezuelčanov e, jeho vládla viedla k tomu, že krajinu opustili. My musíme poznať pravdu. Španieli zvyšok Európy, tento parlament, my vždy sme chránili slobodu a bránili slobodu Venezuely a preto žiadame Radu Európy, aby to preskúmala, aby už nikdy viac nedošlo k takémuto škandálu a k takejto hanebnej udalosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Moreno Sanchez, minúta. Ďakujem. Frau Kollegin Monserrat, gestatten Sie eine Frage? Pani Monserrat, povolíte otázku? Pán predseda, ja by som sa pani Monserrat chcela spýtať, či je nejaký precedent na to, aby sa použil Európsky parlament ako nástroj útoku proti španielskej vláde. Vieme, že tento parlament nemá kompetencie na národné štáty. Ak je, tam, je táto situácia eh, precedentná, tak možno, že aj iné politické skupiny by vedeli eh, predložiť iné záležitosti, ako napríklad prvýkrát dvaja predsedovia vlády Asnar a Rachoj. Prerušená. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani kolegyňa. Dovolím eh, si upozorniť na to, že rovnako ako pri otázke, aj pri odpovedi po 30 sekundách jednoducho zmačknem tlačítko a preruším vás. Ďakujem ako vždy, dymová clona. Kampaň proti Španielsku, tu robíte vy a otvárate dvere Európy čávizmu, vy to viete E, neplníte režim sankcií, porušili ste ho, vysvetlite prečo, stratili ste dôveryhodnosť a myslíte si, že my všetci Španieli stratíme dôveryhodnosť e, kvôli vám? Prosíme a žiadame vás, aby ste e, prestali byť populistami a čávistami a aby ste tu bránili Európu na tomto mieste a dnes. So, jetzt folgt Herr Kollege Morines poriadku. Teraz má slovo pán Marino Sanchez. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni Jordi Dolores. V tejto rozprave 9 z 10 rečníkov sme Španieli. A e, tých, ktorí prišli s touto iniciatívou, chcem položiť otázku. Mysleli ste už na to, že toto je európska rozpráva? Nezosmiešňujete sa? E, prečo sa snažíte používať E, tento parlament, aby ste zautočili na španielskú vládu. Dámy a páni z EPP, ste nezodpovední, nelojálni, ktorí vážne poškodzujete obraz Španielska v tomto parlamente. Ani na minútu ste nemysleli na venezuelský ľud, ktorý očakáva od nás podporu, dialog a nie divízi, rozdeľovanie a konfrontáciu. Španielská vláda je naďalej partnerom venezuelskej opozície, aby našlo politické, demokratické riešenie v tejto krajine, ktoré by vyústilo do spravodlivých slobodných volieb. A v tejto chvíli Európsky parlament e, takisto v tomto koná posiela tam volebnú pozorovateľskú misiu. Prosím vás, e, venujte sa záležitostiam tohto domu a nezosmiešňujte sa. Ďakujem. Um, Pán kolega Moreno Sanchez, príjmete otázku od pana Valasa. Nech sa páči. Much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Iba chcem podporiť posledného rečníka, ktorý hovorí, že Európska únia hovorí to, to čo je správne tým, že podporujeme španielsku, po, španielsku pozíciu. A mám, nemám problém s pozíciou parlamentu, ale mám problém so španielskou pozíciou. A otázka o zane Venezuele. Nesúhlasíte s tým, že to, že sme uznali Guaidó, je naozaj hamba. A aj my, ktorí sedíme v týchto kreslách, že sme uznali takéto čosi. Ďakujem pekne, pán Moreno Sanchez. Iba veľmi stručne, myslím si, že som to povedal. Socialistická vláda Španielska je koherentná. My chceme nájsť riešenie pre všetkých venezuelčanov. Rozdiel je ten, že my e, sa to snažíme dialogom a nie rozdielovaním a konfrontáciou riešenie pre e, trpiaci venezuelský národ sa nájde len tak, keď spojíme venezuelčanov a keď ich nebudeme rozdeľovať. A preto španielská vláda robí všetko možné na preto, aby našla e, negociované, demokratické a odsúhlasené riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne slova. Pán Kalas Valas. A keďže ste použil nepovolené slovo, tak... Uh, pán Káňas. Vážený pán predseda, bude veľmi komplikované túto bariéru socialistov prekonať, ale pokúsim sa o to. Pán Borel, bol by som veľmi rád, keby ste eh, boli vystúpili ako vysoký zástupca EÚ a nie ako minister E, španielskej socialistickej strany. Prečo? Pretože toto nie je národná debata, toto je debata o legitimite a kredibilite e, v európskej zahraničnej politike a o rešpektovaní tohto parlamentu. Ja neviem, ako e, chcú títo kolegovia, ktorí tu hovoria, chcú rešpektovať parlament. Ja to veľmi ľutujem. Rešpekt voči tomuto parlamentu je rešpektovať, čo parlament vyhlási. A parlament E, požiadal a schválil hlasovaním e, e, predĺženie a znásobenie sankcií voči Madurovmu režimu. A keď sa niektorá krajina rozhodne narušiť uznesenie tohto parlamentu, narušuje aj ostatné inštitúcie. Ako ostatní môžu dôverovať Európskej únii, ak ani členské štáty nerešpektujú rozhodnutia, ktoré tento parlament prijíma a ktoré prijímajú ďalšie inštitúcie EÚ? Tieto uh, E, uznesenia sú povinné pre všetkých, pre radu aj pre komisiu, pretože komisia má úlohu v tom, aby sa plnili sankcie. E, je evidentné, že španielská vláda zlyhala, že nesplnila rozhodnutie, ktoré e, vydal tento parlament a komisia neurobila nič. Jednoducho len vláda bola notifiko- notifikovala vlád, e, no, rada e, pána Madura? Nie, nikto to ne, nič také neurobil a nikoho to neznepokojuje. Ďakujem, pán Moreno Sanchez. Už nemáte slovo, pán Sanchez. Pán kolega Kaniac? Pardon, pán Kaniac. Mne sa často E, ja, moja, moja politika je, že ak ste pretiahli svoj čas, nedávam vám možnosť e, e, použiť modrú kartu. Pán Ortasen, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nie je to európsky prípad, pretože aplikovanie sankcií sú národné kompetencie ale čo vlastne prinieslo túto debatu sem, ktorá mala prebehnúť v, e, e, španielskom parlamente. Ja ľutujem, že niektorí to priniesli sem a že vlastne Európsky parlament zdržiavame takouto debatou. Je to debata medzi deviatimi Španielmi tu v parlamente a to je naozaj e, E, škoda. My sme jednoducho e, zdegradovali obraz španielských poslancov v tomto e, parlamente. Hovorím to úprimne. A európskym kolegom z Reniu a EPP by som chcel povedať, dnes väčšina z nich tu nie je, tí, čo, ktorí sú tu, tých si rešpektujem. Keď budeme hlasovať o tej, tomto uznesení, čo budeme robiť. Vždy, keď dôjde k niečomu v národnej politike, budeme hlasovať e, proti vládam. Na čo chceme e, zmeniť tento parlament? Ja žiadam, aby sme sa správali dôstojne tomuto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hortašun. Sú tu ešte nejaké doplňujúce otázky? Ja vždy fungujem tak, že pretože tu boli na to ešte otázky. Keď som niekomu vzal slovo, pretože prekročil čas, ktorý mu je pridelený pre svoje vystúpenie, že už ho neodmením ešte tým, že by som mu potom umožnil, aby mu bola položená otázku, otázka a pán Kania, tým prádom nepríjmam ani vašu modrú kartu. Pán Talš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj, pán Borel, Máte pravdu, že my, Európsky parlament, komisia, rada, že zasahujeme permanentne do všetkých častí a toto je zasahovanie, ktorým reagujeme na porušenie rozhodnutia Európskej únie uvaliť sankcie na kriminálnikov, ktorí vládnu e, v mafii komunistov a e, drogových e, pašerákov. My nemôžeme urobiť nič, keď E, keď my tu chceme e, vychovávať e, Maďarov, Poliakov a tak ďalej. Nehovorme, že toto je španielská debata, to je debata o rešpektovaní pravidiel Európskej únie, ktoré boli hrubo narušené jednou socialistickou a komunistickou vládou, ktorú máme v Španielsku už mesiac a ktorá už sa tajne stretla E, na španielskom e, území s predstaviteľmi kriminálneho režimu. Kto vie na čo, za akých podmienok a z akých temných dôvodov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Terč. Teraz má minútu slovo pani kolegyňa Vilene Varuis je to naozaj groteskné a nezodpovedné to, čo sa, ako sa tu zneužíva venezuelský ľud. Vás, vám naozaj nezáleží na venezuelčanoch a venezuelčankách. Venezuela je rozdelená krajina, potrebuje zodpovedný prístup, podporu dialógu, negociácií a treba dať garancie a my musíme vyslať posolstvo celému parlamentu a povieme, že Španielsko sa dopustilo hriechu, ke, s kým sa stretáva náš minister E, my, my, my máme úzkosti, pretože nevieme, aká budúcnosť čaká našich mladých ľudí. Poľnohospodári, e, e, tí sú trápení úzkosťou, lebo nevedia, aká budúcnosť ich čaká. V Granáde ľudia sú znepokojení, ale ja málo z vás vidím, e, o to, vidím že by ste sa tu zasadzovali o práva Španielov. E, kriminalizujete dialog, podporujete e, ozbrojené revolty. Poviem vám jednu vec, naša krajina Španielsko je oveľa lepšie ako ten čiernobiely obraz, ktorý tu načrtávate. Naša krajina má budúcnosť s našim ľudom. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A ani opäť e, eh, tá, tu zastavím prísun modrých karát a slovo má pani López Žil. Naozaj tu ide o rozprávu o Španielsku a nie o Venezuele E, to je o hodnotách, ktoré majú naše sankcie. Sú tu isté hodnoty, e, ktoré stáli pri zrode tejto únie treba, aby štáty rešpektovali transparentnosť, legálnosť a svoje záväzky. Videli sme, ako španielská vláda porušila sankcie, ktoré schválila Európska rada e, v júni 2018. Na ich základe majú zákaz vstupu do Európy podpredsedovia Madurovho režimu Sankcie sú preto, lebo vo Venezuele sa podrýva demokracia. My žiadame, aby táto záležitosť bola vyšetrená do detajlov aj vrátanie eh, sankcií eh, a aby sme boli my v parlamente o tom eh, informovaní. Nikto nemôže prekračovať a nerešpektovať zákony ani vlády, ani v Španielsku. Ďakujem pekne, pán kolega López. Pani kolegyňa González. Ďakujem. Naozaj toto nie je európska debata, toto je debata, ktorá sa mala rozvíjať v španielskom kongrese poslancov v parlamente. Je to tu smiešne, tu jedna menšina, ktorá nedokáže v španielskom parlamente vytvoriť väčšinu a tu nás sa naparujete e, naozaj je smiešne, že teraz tu prebieha diskusia, ktorá mala prebehnúť v španielskom parlamente. E, diskusia e, má 10 rečníkov, lebo e, výsledok bude nulový, pretože všetky štatistiky hovoria, že takéto rozpravy sú nevýznamné. Kolegovia z EPP a Renew, prosím vás, E, prineste do tohto parlamentu konštruktívne riešenia a navrhnite ich, aby sa zmenšila bolesť venezuelských ľudov. Hľada, ľudu. Hľadajme spolu riešenia pre venezuelský národ. Dámy a páni, to sa nedeje. Prečo? Pretože e, viceprezidentka Venezuely nebola v Španielsku, neprešla žiadnym filtrom pasovej kontroly. Myslíte si, že toto pomôže? E, uľaviť bolesti venezuelského národa. Pedro Sánchez hľadá demokratické riešenie, prerušená rečnička. Ďakujem pekne a ani vy nedostanete modrú kartu. E, pani Charancová. Ďakujem, zdá sa, že som jediná cudzinka v tejto rozprave. Chcem povedať, že tu máme dnes rozpravu, pretože včera väčšina tohto parlamentu hlasovalo za túto rozpravu. Ja naozaj ľutujem, že sa to e, zvrhlo na národnú španielskú debatu, e, lebo keď ide o európske sankcie a o to tu ide, tak e, tu je v hre dôveryhodnosť Európskej únie. A tento prípad podkopáva našu dôveryhodnosť pred občanmi Venezuely, ktorí očakávajú spravodlivosť a našu podporu. Vy, ktorí ste tu boli aj v minulom mandáte, viete, že vždy, keď máme debatu o Venezuele, som hovorila to isté. Selektívne sankcie. A my čakáme, e, kým rada dá prvý krok. Selektívne sankcie sú tým najsilnejším mierovým nástrojom, ako vyvíjať tlak na režim a donútiť ho negociovať a donútiť ho k tomu, aby prestal s násilím voči vlastnému ľudu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Charanzová, príjmete otázku od pana Garcia del Blanco? Príjmate modrú kartu? Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem. Chcel som sa spýtať našej kolegyne, ktorá ľutovala túto situáciu, čo očakávala, e, keď tu kritizovala, že to je španielsko-španielská diskusia. Toto je španielská domáca záležitosť, ktorá mala prebehnúť v parlamente. Tam sa očakáva v najbližších dňoch rozprava. A tu na E, je, e, toto je iba vyjadrené bezmocnosti politickej skupiny, ktorá nemá doma e, dostatočnú podporu. Prerušený rečník. Pani Charanzová. Hlasovali ste proti vyšetrovaniu v španielskom parlamente dnes. A preto tu máme rozpravu a ako som povedala, je to európsky problém, sú to európske sankcie, lebo tu je v hre dôveryhodnosť Európskej únie pred občanmi Venezuely. Ďakujem. Ďakujeme pani kolegyni Charanzovej. Teraz má na minútu slovo pán López. Muchas gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Naozaj tu ide o dôveryhodnosť Európskej únie tohto parlamentu, ktoré teraz e, e, chce sa tu vlastne e, kritizuje národná vláda. Dnes Borel povedal, že e, členské štáty a vlády majú kompetencie aplikovať tieto sankcie. To už povedali mnohí a Európska komisia má tiež členov z EPP liberálov a vždy sa povedalo to isté a okrem toho dnes stojí za to pripomenúť, že pre touto rozprávou, čo nám tu ukazuje, že vás naozaj nezaujíma Španielsko, vás zaujíma iba Španielsko a nie Venezuela. A vy tu chcete riešiť svoje problémy. Namiesto toho, aby ste to nechali na španielský parlament, my socialisti naďalej Chceme plniť svoje záväzky voči Venezuele a nechceme sa priživovať na bolesti venezuelčanov, ako to robíte vy. Bolesť Venezuelčanov nie je zbraň a nie je nástrojom na to, aby sa robila politika z toho tu v Európskom parlamente. Ďakujeme pán kolegy lopazovi. Príjmate otázku od kolegu Klača. Príjmate otázku od pána Terča? Nie. V tom prípade ideme na Catch the Eye. Otázky si môžete prihlasovať sa. Teraz som prijal viac účastníkov do debaty, než máme čas a budem určite, beriem do, do úvahy aj španielských kolegov, nie španielských pán kolega Šlopez Aguila. Soy canario próximo al pueblo venezolano. Venezuelský národ obsahu, tam sú aj potomkovia e, Španielov a je a vlastne teraz na pléne sa odohráva debata o Venezuele. Ja som podporil demokratické zmeny v, vo Venezuele, ale toto nie je diskusia o Venezuele ani o pomoci venezuelskému národu. Toto je e, zradná debata Ehm, priniesli ju sem ľudia, ktorí majú menšinu v španielskom parlamente a chcú jednoducho tým, že multiplikujú rozpravu o o Venezuele chcú takisto poškodiť Európsky parlament a jeho dôveryhodnosť, pretože nič tak jeho dôveryhodnosť nepodkopáva ako, e, ako požiadavka, aby Európsky parlament e, kritizoval španielsku vládu. Páni z EPP, e nezosmiešňujte sa, prosím vás. Pomôžte konkrétne venezuelskému národu a diskutujme tu o niečom inom, nie o tom, e, ako kritizovať španielskú vládu. Ďakujem pekne, pán kolega López Aguilar, pán kolega Keller. Pán Keller, máte slovo. Tým je to vyriešené, keďže tu nie je. A predsa len je tu. Pani, pán Ferrera. Ďakujem, pán predseda. Ak ešte by bolo potrebné pokračovať v tejto debate, tak ona ešte viac diskredituje e, tú najreakčnejšiu tvár tohto parlamentu. Teraz sa tu niekto snaží importovať španielskú vnútornú politiku do tohto parlamentu. E, všetci chcú e, e, riešiť túto vec a pritom si nevšímajú dôsledky sankcií na španielský národ. máme tam máme, máme tu takú situáciu, keď sa Európska únia permanentne zosmiešňuje na medzinárodnej scéne a venezuelská opozícia stratila akúkoľvek dôveru, akýkoľvek kredit a podporovať ju e, je naozaj e, nevhodné, pretože určite, e, určite sa bude potácať tak, ako to už sa už tu dokázalo. Pani kolegyňa Rechero. Neviem. Ďakujem, vážený pán predseda. S touto rozprávou som mala taký pocit, že tu stojíme pred kolískou dieťaťa, ktoré e, sa e, odhadzuje svoju hračku. A tu máme ter a nechce sa jej vzdať. E, teraz je tu politická skupina, ktorá prehrala voľby a teraz tu chce otvárať debatu, o ktorej sa nazdáva aj samotná Európska komisia, že je to chyba. E, naša vláda pracuje dobre, e, zvyšuje e, platy, posilňuje sociálne služby, e, bojuje proti nespravodlivosti a vy ostatní sa venujete inému, fanaticky vetujete a fanaticky sa spájate so svojimi priateľmi z extrémnej pravice. Prosím vás, buďte takí láskaví a E, ušetrite nás od takýchto škandálov. A prosím vás, e, buďte trošku zodpovednejší a pracujte trošku viac v záujme našich, nášho ľudu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver ešte pani kolegyňa Deli. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je to úplný výsmech, že sa tu bavíme o tej, tomto nezmysle. Ja som v najrôznejších situáciách otvorene kritizovala španielskú vládu, takže teraz, ak urobia niečo, čo je správne, tak rovnako otvorene ich budem podporovať a, a podporovať ich dialog. Ako inak si myslíte, že je možné túto situáciu vyriešiť? A my by sme sa tu mali baviť o tom, o situácii, kde sme podporili eh, imaginárneho prezidenta a e, to, čo tam politicky robí Spojená, e, Spojené USA a to, čo sa tam deje všeobecne. Mali by sme riešiť dopady tých reštriktívnych opatrení sankcií na e, ľud Venezueli, tú chudobu, ktorú im to prináša, obťaže, ktorým to obťaže a za to by sme sa nemali zasadovať. Tieto nočná mora pre nich a mali by sme im pomôcť. A som proti tomu, čo, čo tieto, tento projekt ničí a myslím si, že by sme mali ľud Venezuely naozaj podporiť. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Dali. Tým končíme túto čas. Otázok a odpovedí. Znovu slovo dostáva vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, pán Borel Fontel. Ďakujem, vážený pán predseda. Skutočne tu ide o európske sankcie. Ale v súlade s európskymi normami Implementácia týchto sankcií a dozeranie na ich rešpektovanie je úlohou členských štátov. A to je tiež európska norma, alebo nie? Aby sme ju zmenili, tak eh, by bolo potrebné zmeniť aj zmluvy. Vy veľmi dobre viete, alebo by ste aspoň mali vedieť, že takéto reštrikcie, pokiaľ ide o cesty, to sú rozhodnutia rady. A preto preto sa na ne nevzťahuje kontrola a, a kontrolný mechanizmus európskych zákonov. Nie sú tu žiadni experti na tieto otázky. Ale vás by to nemalo prekvapovať. Čo vás prekvapuje? Prečo vás prekvapuje takéto rozhodnutie rady? A dôsledkom komisia nemá žiadnu úlohu E, ani žiadnu možnosť kontrolovať aplikáciu týchto sankcií a nemôže otvoriť proces sankcií. Vy ste európsky poslanci a mali by ste to vedieť. Ste prekvapení? Možno, že by ste mali trošku viac študovať, pretože by vás nemalo prekvapovať, že rozhodnutie rády, prepačte, že rozhodnutie rady nie je unión, lov. To vy veľmi dobre viete a preto Európska komisia nemôže zasahovať a nemôže ani spustiť e, procedúru porušenia pravidel. E, členské štáty musia e, jednoducho dbať o to, aby boli tieto normy implementované. A aplikácia musí byť kontrolovaná na úrovni členských štátov. E, kde je e, nejaká logická chyba v mojej argumentácii? Ak nie je tam žiadna logická chyba u mňa, tak potom je táto chyba u vás. Tým končím túto rozpravu. Ďalšia téma. Vyhlásenie podpredsedu Komisie Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku plán USA pre Blízky východ, respektíve reakcie v súlade s medzinárodným právom. Dovolím si pripomenúť, keďže tie e,